potom musíme uplatniť podstatne prísnejšie opatrenia. Grazie commissario, la discussione è chiusa. Ďakujem pekne pani komisárka, končím týmto pádom rozpravu. A teraz tu máme ďalší bod nášho programu. Je dlhodobá starostlivosť o staršie osoby. Otázka na ústne zodpovedanie. A slovo má autorka tejto otázky, pani Lin, na 4 minúty. Ďakujem pekne. My sme položili túto otázku, sme sa snažili dosiahnuť kódex správania v EÚ, ktorý sa bude týkať dlhodobej starostlivosti staršej osoby. Dôležité je tu, aby sme si vymenali prax skúsenosti medzi členskými štátmi starostlivosť o staršie osoby musí byť zabezpečená adekvátnym spôsobom. Musíme predovšetkým vedieť, vlastne, aké informácie má komisia a či komisia chce zohrávať určitú úlohu pri šírení dobrej praxe. Našou obavou je už roky to, že sa častokrát ubližuje starým ľuďom. Môže to mať rozličné formy fyzik, teda telesne, psychicky, ale aj finančne. Bol tu prípad staršej ženy, ktorá bola v ústave, bola tam iba jeden týždeň a vrátila sa tam úplne dehydrovaná. Očividne nikto jej nepomohol, nikto jej nedal napiť. Toto nie je odnelý prípad. Je tu množstvo prípadov dehydratácie a podvýživy. Bolo by dobré, keby sme si sa pozreli na čísla a na fakty. Má komisia údaje o počtoch úmrtí na e, podvyživu alebo dehydratáciu. Veľmi znepokojujúce je to, že sa čoraz viac využívajú e, príkazy na nevykonávanie resuscitácie. Toto musí byť vykonané e, po diskusii s pacientom. Poznám viaceré prípady, kde samotný ústav rozhodol, či sa bude resuscitovať alebo nie. A e, boli opýtaní iba príbuzní, došlo k nerešpektovaniu práv danej osoby. To znamená, že ako sa stavia komisia k takýmto príkazom na nerestutitáciu? Súhlasí komisia s tým, že to porušuje právo na život v rámci e, článku 2 charty základných práv. Organizácia VHO definovala ubližovanie starším osobám a teraz Európska únia musí upresniť e, tieto definície. Viem že, viem, že sa pracuje na zelenej knihe, ktorá sa bude týkať starostlivosti o starších osôb predpisovanie rozličných antipsychotík starším občanom, to je tiež e, ubližovanie zneužívania. Na druhej strane častokrát sa starším ľuďom neposkytuje zdravotnícka starostlivosť na základe ich veku. To je ďalší dôvod, prečo si myslím, že by sa mal vyvinúť tlak na radu, aby sa prijalo rozhodnutie o smernici o rovnakých právach, aby sa zabránil diskriminácii v oblasti služieb a to by sa týkalo aj zdravotníckých služieb. Každý členský štát musí zabezpečiť to, aby bola poskytnutá podpora starším ľuďom v ich vlastných domoch, ak o to majú záujem. Členský štát musí e, regulovať aj odborné požiadavky na e, vykonávanie práce ošetrovateľov sú mnohé štáty, ktoré šetria v oblasti geriatrickej medicíny. Musíme si uvedomiť, že je dôležité zabezpečiť aj pomoc tým ľuďom, ktorí sa starajú o svojich príbuzných. Dlhodobá starostlivosť bola, o starších ľudí bola ignorovaná dlhé roky. Pevne verím, že tá, toto, táto ústna otázka a uznesenie prispejú k tomu, aby sa venovala príslušná pozornosť týmto otázkam staršia osoba si vyžaduje samozrejme určitú starostlivosť a tieto osoby častokrát um, sa nevedia o seba postarať. Dôležité, aby boli rešpektované ich práva, aby sme na nich nezabúdali. Grazie. Prima di dare la parola al commissario... Veľmi pekne ďakujeme. Predtým, ako dám slovo pánovi komisárovi Andorovi, chcela by som, sa op- chcela by som všetkých požiadať, aby rešpektovali eh, naozaj veľmi tvrdo eh, rečnícky čas, pretože naozaj musíme umožniť tlmočníkom, aby eh, dokončili túto svoju mm, zmenu. Vážená pani predsedajúca, spoločnosť naozaj starne a v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí budeme musieť nájsť cestu, aby mali starší ľudia naozaj tak kvalitnú starostlivosť, akú potrebujú. A práve preto eh, sme hovorili o cieľoch o eh, zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti o staršie osoby eh, v EÚ. A rada požiadala komisiu, aby vypracovala akčný plán v rokoch 2011, ktorá bude počiarkovať dôstojnosť a kvalitu života starších ľudí. Som veľmi eh, rád, že nasledujúce eh, predsednícke krajiny vrátanie Maďarskej a Polska chcú v tejto práci pokračovať. Komisia už spravila celý rad rôznych iniciatív. Eh, zlepšuje sa práca v nadväznosti na dlhodobú starostlivosť o staršie osoby a podporuje sa diskusia o tejto téme na európskej úrovni. Ide v podstate o otvorenú metódu koordinácie v tejto oblasti a v oblasti sociálnej ochrany. V roku 2009 spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenovaní hovorila aj o tejto otázke nedostatočnosti nedostatku, prakticky, e, nedostatku pracovných síl v tejto oblasti. Komisia môže konať ako katalizátor, pokiaľ ide o isté zmeny a môže podporovať e, národné vlády v týchto veciach. Komisia vypracováva práve takúto správu, aby v podstate e, e, správu, to znamená, že oznámenie, oznámenie by malo e, byť publikované v roku 2011. Včera prijala komisia návrh na označenie roku 2012 ako roku aktívneho stárnutia. Ide vlastne o, o rozširovanie informácií e, o týchto veciach a povzbudzovanie e, politikov na všetkých úrovniach k tomu, aby sa aktívne zasadzovali za takéto záležitosti. Ide o ciele pre rok 2011. Chceme, aby to boli hmatateľné e, výsledky, ktoré budeme môcť prezentovať v roku 2011 Správne ste povedali, že v členských štátoch väčšinu tejto starostlivosti poskytuje rodina a priatelia. A toto pravdepodobne ešte bude naďalej pokračovať v priebehu niekoľkých des, ďalších desaťročí. Ženy sú ďaleko skôr tie opatrovateľky ako muži v mnohých štátoch, pretože uh, Častokrát v podstate takéto veci môžu viesť k sociálnemu vyčleňovaniu. Aby sme zlepšili túto situáciu, spolu s európskymi inštitúciami sa snažíme v podstate certifikovať takéto opatrovateľské zručnosti, vrátanie tých, ktorí vlastne sa starajú o tzv. závislé osoby. A, a toto sú uh, práce, ktoré zabezpečujú predovšetkým ženy. Komisia víta prácu, ktorú vykonal parli, zaujímavé skupiny parlamentu v nadväznosti na opatrovateľov, ošetrovateľov a v, v nadväznosti na také organizácie, ako je Age a Eurocarers. Um, komisia neplánuje nejaké observatórium, ale e, vzájomné učenie sa a, a ak aktívne kroky sú veľmi dôležité. Takisto by som chcel spomenúť aj e, výsledky programu zameraného na vzdelávanie dospelých. Pani Lin, vy ste správne počerkli dôležitosť takýchto etických otázok, e, ktoré sa spájajú s takýmito príkazmi nerescuti kontaktovať osobu. Komisia si samozrejme uvedomuje dôsledky takejto veci a aj morálne rozmery tejto otázky, ale niekedy skutočne sa musíme na toto sústredovať z hľadiska práva. A toto sú otázky naozaj výlučne v kompetencii členských štátov a my nemáme právo môcť zasahovať do týchto právomoci členských štátov. Komisia samozrejme urobila celý rad rôznych iniciatív, vrátane veľkej konferencie, ktorá sa konala 17. marca 2008 na zvyšovanie e, vedomostí a znalostí e, v nadväznosti na staršie osoby a v roku 2009 komisia urobila pilotný projekt, išlo o výber dvoch projektov. Jeden projekt v podstate uh, skúmal, ako sa môže vlastne takéto starostlivosť monitorovať a druhý projekt sa snaží vlastne um, mapovať um, politiku v tejto oblasti. Toto sú uh, projekty, ktoré začali v decembri 2009 a e, zistenia e, budú zverejnené. Komisia sa snaží spolufinancovať celý rad rôznych akčných krokov v rámci programu DAFNE. Komisia aktívne e, podporuje túto prácu pokiaľ ide o výbor pre sociálnu ochranu, ide vlastne o dobrovoľný kvalitatívny rámec v nadväznosti na sociálne služby. Tento rámec musí byť dostatočne flexibilný, aby v podstate umožňoval všetkým členským štátom na regionálnej, miestnej úrovne poskytovať celý rád rôznych služieb. Jedným veľkých sektorov je práve eh, sektor dlhodobej eh, starostlivosti o starších a nie je to jednoduchá záležitosť, pretože častokrát v podstate musia ľudia mať znížené pracovné hodiny, pokiaľ ide o takúto starostlivosť. Toto vlastne znižuje atraktívnosť takéto profesie na trhu a tak ďalej. Dlho doba práca v, oblasti snahy nejakým spôsobom e, umožňovať e, rodinný aj profesijný život. Ide vlastne o špecifické e, práva, pokiaľ ide o takýchto sociálnych opatrovateľov, hlavne pokiaľ ide o penziu a isté dodatkové príjmy. Mali by sme naozaj toto presadzovať, aby sme pritiahli do týchto profesí os patričné osoby. Samozrejme, že sa musíme zamerať aj na zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, že je tam veľmi veľký rozdiel v príjmoch a životné um, podmienky uh, je potrebné zlepšovať pre týchto starších osob. Samozrejme, že sme len na začiatku takýchto politík v nadväznosti na sociálnu hierarchiu a hierarchiu sociálneho zdravotného stavu. Uh, preto e, voláme po ďaleko e, väčšom uvedomení, a pretože naozaj e, zdravie je veľmi dôležitým komponentom v nadväznosti na akúkoľvek stratégiu alebo politiku. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Začneme s EPP. Pán eh, Šogo, dve minúty. Starnutie v európskej spoločnosti je skutočne veľkým problémom. Týka sa to všetkých členských štátov. A jednoducho musíme sa viac zamerať na dlhodobú starostlivosť o starších. Samozrejme, máme tu rozdielne tradície pri tejto starostlivosti. Sú to juho európske krajiny, kde viaceré generácie žili pod jednou strechou a tým pádom sa im podarilo tieto problémy riešiť, tak povediac, doma. Potom sú to severoeurópske štáty, kde e, je poskytovaná ústavná starostlivosť. Čo sa týka udržateľnosti takéto starostlivosti, tak v tom práve spočíva e, veľká výzva. Máme tu okrem toho aj hospodárskú krízu a zároveň starnutie nášho obyvateľstva. V našom štáte sú tu určité organizácie cirkevné, napríklad mimovládne, ktoré poskytujú určitú starostlivosť a vláda ich nepodporuje. Pokiaľ viem, Spojené kráľovstvo poskytlo napríklad určité odborné vzdelávanie pre imigrantov, nezamestnaných a títo teraz môžu pracovať starostlivosti o starých ľudí. Podľa mňa toto je veľmi užitočný príklad, z ktorého by sa mohli poučiť naše členské štáty. Chcel by som oceniť návrh pani Lin a navrhujem, aby komisia vypracovala zelenú knihu s najlepšou praxou z členských štátov. Takto môžeme situáciu lepšie zvládať a môžeme zabraňovať aj zneužívaniu starších osôb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov a demokratov pani Gönc. Aj na po minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, pani, pán komisár. Rastúca dĺžka života je samozrejme určitým pozitívnym výsledkom, na ktorý môžeme byť hrdí. Ľudia majú dlhší život a zároveň je to aj veľká výzva. Výzva je to preto, lebo sa musíme starať o starších ľudí v starnúcej spoločnosti. Otázkou je, ako môžeme zabezpečiť to, aby sa nediskriminovali títo starší ľudia, ako môžu byť zapojení do spoločnosti, ako môžu žiť kvalitný život. Na jednej strane im môže poskytnúť napríklad dôchodky. Rok aktívneho starnutia môže prispieť, môže lepšie informovať Dôležité je ale vyriešiť situáciu, čo vtedy, keď už títo starší ľudia sa nevedia postarať o seba. Toto už je naša vlastná zodpovednosť, aby sme im poskytli potrebné sociálne služby a starostlivosť. Toto sa týka predovšetkým ľudí, ktorí, ktorí majú slabšie príjmy. Musíme zabezpečiť starostlivosť v domácnosti alebo v ústavoch. Chcela by som požiadať komisiu, aby nám pomohla toto dosiahnuť. Samozrejme potrebujeme pozbierať údaje, musíme sa zamerať na najzraniteľnejších a zbierať najlepšiu prax. Ďakujem pekne. De? Ďakujem pekne a teraz pani Jean Lambert na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Veľmi by som sa chcela poďakovať pani Lin eh, za túto príležitosť, že môžeme o tomto dnes večer diskutovať. A skutočne vítam veľmi veľa vecí, o ktorých hovoril pán komisár. Ehm, je to dosť povzbudzujúce. Vy samozrejme si uvedomujete, že celý rad našich otázok sa týka a práve záležitosti zraniteľnosti týchto ľudí a sú to veľmi e, silné city. Je to základne dôležité, aby sa títo ľudia cítili bezpeční e, s tými ľuďmi, ktorí e, im poskytujú opatrovateľské služby. A ja by som chcela hovoriť o kompetencii členských štátov. Otvorená metóda koordinácie tu existuje. To znamená, že to pomáha členským štátom v tom, aby mohli spolupracovať aj v takej oblasti, ktorá nie je v kompetencii Európskej únie, ale je to niečo, čo je patrične dôležité aj za taká základná záležitosť, ako je základná starostlivosť, e, výživa a tak ďalej. A rozmýšľam o tom, že ako bude môcť e, Európska únia v podstate e, podporovať túto efektívnosť nákladov v na podporu takýchto opatrovateľov, pretože celé miliardy by sa mohli ušetriť v našej ekonomike, pretože takúto starostlivosť poskytujú blízki priatelia alebo príbuzní na miesto štátu a um, bolo by potom dobre asi investovať do nejakého prídavku pre takýchto opatrovateľov, pretože to stojí na, jednoducho za to. Uh, pretože mnohí títo ľudia skutočne celé hodiny v podstate sa starajú o niekoho iného bez toho, že by mali akúkoľvek podporu zvonku a často trpia rôznymi mentálnymi poruchami a tak ďalej. Súčasťou tejto otázky nie je len to, že sú to ženy, ale častokrát sú to aj pristiahoval, ženy pristiahovalkyne. A naše uznesenie hovorí aj o potrebe E, mať isté zmluvy, ktoré by aspoň stanovili minimálny príjem, minimálny plat pre týchto ľudí. Takže privítala by som vaše poznámky z vašej strany. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Pán Stojanov, jedna minúta. Veľmi pekne vám ďakujem. Moja prastará mama je niekým, koho veľmi dobre poznám intimne ju poznám a veľmi dobre viem, že starší ľudia sa chcú o seba starať do tej, toho času, do ktorého je to možné, ale je to jednoducho nemožný cieľ pre mnohých z nich, pretože priemerná penzia v Bulharsku predstavuje 100 eur. 100 eur mesačne, vážení kolegovia. Viete si to predstaviť? To sú ľudia, ktorí musia z toho zaplatiť všetky svoje výdavky, zaplatiť svoje jedlo, zaplatiť svoje lieky. Oni boli vlastne okradnutí o všetko to, čo vybudovali svojimi rukami v priebehu tzv. Eh, kuponovej privatizácie v Bulharsku. A bolo to pod vedením Medzinárodného menového fondu. Je to tragická situácia. toto by sme mali myslieť, keď hovoríme o starších ľuďoch a o ich starostlivosti. Ďakujem vám. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalším rečníkom. V prvom rade pán Thomas Mann, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Komisia 2000, rok 2012 eh, nazvala rokom aktívneho starnutia a tým pádom vyhovela požiadavke nášho výboru pre zamestnanosť. Gratulujem. Toto dôležité posolstvo prichádza v čas. Počet ľudí nad 80, ktorí sú ešte veľmi dobre na tom, sa neustále zvyšuje. Predpokladá sa nárast tých počtu o takmer 60 po roku 2030. Vyzývame komisiu, aby všetky pozitívne, ale aj negatívne negatívne dopady v rámci starostlivosti o starých ľudí e, analyzovala. Vieme, že stále viac rodín nedokáže zvládnuť starostlivosť o starších e, e, sami. Avšak bolo by to ľahšie, ak eh, by eh, sme mali kompetentný personál, ale ak by aj tento personál bolo možné nahradiť eh, lacnejšími pracovnými silami, ktoré sú k dispozícii, Členské štáty som e, vyzval, chcem vyzvať, aby zaviedli transparentné, trvalo trvalodržateľné kontrolné systémy. E, predsa je potrebné e, postarať sa o to, aby ľudia mohli žiť dôstojne. Potrebujeme etický kódex, kde budú stanovené aspoň minimálne kritériá pre dlhodobú starostlivosť o starších ľudí Títo ľudia musia mať možnosť eh, mať cenovo dostupnú starostlivosť. Starší ľudia nie sú záťažou. Ich skúsenosti, ich výkon eh, poznačili našu spoločnosť. Eh, Využime čas do roku 2012 a vytvorme predpoklady na to, aby sa aj politika a média zaoberali e, touto problematikou aktívneho starnutia. E, no, k slovu sa musí dostať politika, musí sa zmeniť e, prístup, nesmieme sa orientovať len podľa nákladov. Ďakujem. Pani Rapti má slovo na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Chcela som povedať nasledovné. Keď tu hovoríme o starších ľuďoch, možno vôbec Nemáme na mysli, že aj my niekedy budeme mať 80 rokov, možno sa dožijeme dokonca 90 stovky. Zamysleli sme sa niekedy nad tým, ako chceme, aby eh, bolo nás postarané Starší ľudia to sú predsa ľudia, ktorí nám darovali e, život, ktorí v, poznačili e, náš osobný e, život. Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí má etickú dimenziu, spoločenskú dimenziu, ale aj dimenziu ekonomickú. Každý starší človek, ktorý potrebuje osobitnú starostlivosť, vyžaduje si človeka, ktorý e, vlastne nemôže potom už pôsobiť pracovne v produktívnom procese. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako vytvoriť viac pracovných miest v rámci starostlivosti, pán komisár. Chcem sa vám ale poďakovať a chcem sa poďakovať aj tlmočníkom, že e, pracujú dokonca aj po polnoci. Grazie, la parola Ďakujem. Slovo má pani Stikao na jednu minútu conform statisticilor recente, până în două Ďakujem pekne, pani pán komisár. Existujú štatistiky, ktoré nám hovoria, že do roku 2050 bude mať 85 viac ľudí ako teraz, ktorí majú viac ako 65 rokov. Budeme to aj mnoho ľudí, ktorí budú dokonca starší ako 85 rokov. Celkovo budú ľudia na 65 rokov tvoriť 30 našich obyvateľov. Tieto osoby samozrejme potrebujú zdravotnú starostlivosť, musí to byť aj ústavná starostlivosť. Ide o to, aby sa systémy e, prispôsobili. Bude tu aj nedostatok pracovných miest. Lokálne orgány budú musieť zabezpečiť byty, ako aj možnosti na dopravu a potom si musíme položiť otázku, ako bude vyzerať e, sektor turizmu. Jednoducho preorientuje sa na starších turistov? Sú tu európske pravidlá pre osoby s zniženou mobilitou a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k procedúre spontánnych rečníkov a slovo má pán Mikolášik

Ďakujem vám, pani predsedajúca. Tento fakt, že táto diskusia teraz prebieha, je skutočne na niečím, čo prichádza včas. Je to obrovský problém, ktorý stojí za dverami. Ďakujem pani Lin Ďakujem za to, že hovorila o problémoch, ktoré existujú v tzv. občianskej spoločnosti a často ide o zneužívanie starších osôb. Komisia skutočne naplánovala patričné ciele, patričné výzvy a riešenia, čo je dobré. V prvom rade si myslím, že by sme sa na toto mali pozerať ako na príležitosť, možnosť týchto ľudí a hlavne je dôležité v podstate poskytovať isté nástroje, pretože um, je to istá výzva poskytovať opatrovateľskú službu v eh, samotných domácnostiach týchto starších ľudí. Finančné ustanovenia sú veľmi dôležité. Táto obrovský kus práce musíme urobiť, aby sme dosiahli takú situáciu, keď uh, starostlivosť o starých sa bude považovať za niečo absolútne prirodzené. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár Andor. Pani predsedníčka, dámy a páni, dovolte, aby som začal tým, aby som zopakoval to, čo bolo povedané na úvod diskusie, kde sme hovorili o mnohorakosti Európy. Máme 27 členských štátov, ktoré majú rozdielne sociálne podmienky. A toto je hlavným dôvodom, prečo komisia nechce prísť nejakou silnejšou legislatívou. Podľa mňa ten koncept, ktorý tu máme v tejto oblasti, je správny a musíme najprv posúdiť, ako budeme spolupracovať s Európskym parlamentom v týchto otázkach, ako budeme diskutovať o týchto otázkach. Už sme konec koncov o tom viacejkrát hovorili. Je tu jeden kľúčový bod, môžeme vyvodiť závery a síce, že dlhodobá starostlivosť je prepojená s otázkami zamestnanosti. Dôležité je zabezpečiť určité kapacity, je to možnosť pre vytváranie pracovných miest, zároveň je to úlohou pre nás, ako toto zakomponovať do agendy, ktorá sa týka odborných zručností. Položme si otázku, ako môžeme konať viac v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania, ako môžeme vytvoriť zabezpečiť viac ošetrovateľov, ktorí budú môcť poskytovať profesionálne tieto služby. Je tu ešte otvorená otázka. Do akej miery by sme mali formalizovať tieto služby? Spomínalo sa, že veľká časť tejto práce je tak povedz neformálna kde sa to vykoná v rámci rodiny, v rámci rodinných príslušníkov. A regulácia tejto oblasti, zvyšovanie štandardov, vytváranie určitých podmienok v rámci rodiny a rodinných príslušníkov je určite niečo, čo je bolo vysoko problematické. Keby sme formalizovali túto prácu, vznikli by tu ďalšie náklady, boli by tu potom aktuálne daňové otázky a bolo by zložité to financovať a celé by to išlo iným smerom. Odpoveď na túto otázku nie je vôbec jednoduchá. Je to veľmi komplexná situácia. Musíme zlepšiť podmienky pre tých, ktorí majú potrebu týchto služieb a ktorí sú závislí na dlhodobej starostlivosti. A musíme uznať aj tých, ktorí poskytujú tieto služby. To, čo môžeme vykonať, je pozbierať najlepšiu prax a ju šíriť. Je tu tá metóda otvornej koordinácie. Musím povedať v túto neskorú hodinu, že o niekoľko hodín sa stretnem s ministrami v Liež budeme mať konferenciu o dôchodkoch a toto bude dobrá príležitosť ako prezentovať slova a respektíve názory parlamentu v týchto otázkach a môže potom pokračovať našej práci na dôchodkoch, lebo toto je priamo prepojené, to sa týka sociálneho zabezpečenia všeobecne, dôležité zabezpečiť zodpovedajúci príjem pre starších občanov. Máme tu dlhodobý plán, kde chceme sledovať tú a vyhodnocovať tú prácu v oblasti dôchodkov. Je to prepojené s demografiou. Najbližšie predsedníctva, teda maďarské a polské, budú tiež pracovať na tejto téme. Budeme rozširovať ten rámec a potom by sme mohli mať Európsky rok aktívneho starnutia. To znamená, že máme tu viaceré aspekty, viaceré témy, ako aj dôchodky. Dôležité je poskytovať zdravotnú starostlivosť na úrovni, dôležité je pracovať v oblasti dlhodobého, respektíve celoživotného vzdelávania, vytvárať kapacity, vytvárať ústavy, inštitúcie, ktoré budú zvyšovať kvalitu života. Toto je ten rámec, v ktorom môžeme pokračovať, pokračovať našej práci. Samozrejme sú tu mnohé výzvy, potom sú tu etické záväzky, ktoré zdieľame a tým som sa dostal na záver. Ďakujem pekne za pozornosť. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo autorka pani Lin na jednu minútu. Ďakujem pekne, chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi za tie slova, ktoré ste dnes povedali. Myslím si, že to, čo ste povedali, bolo veľmi užitočné. Keď tak zhrnem diskusiu, tak e, vidím, že to, že som e, predložila tú, navrhla tú otázku, to, to, to malo cieľ no, pracovať na e, kódexe správania. Myslím si, že máme tu aj dobré príklady, Ehm, máme tu aj zložité príklady, ako je Bulharsko, kde ľudia musia žiť zo 100 eur mesačne. To, čo potrebujeme, je kódex správania, určité minimálne štandardy, aj v oblasti príkazov o nevyskonaní resistutácie. Dôležité je, aby sme to mali určité referenčné hodnoty. Nemusí to byť rovnaká legislatíva všade. Dôležité je dosiahnuť dobrú prax. Komisia ehm, môže nám podporiť nás podporiť, môže pozbierať informácie a prax z členských štátov. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa účastnili v diskusie. Ďakujem pekne aj našim tlmočníkom, že ostali s nami tak dlho. Ďakujem. Grazie, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione a conclusione. Ďakujem pekne. Dostala som na záver rozpravy návrh uznesenia. Končím rozpravu a hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok o 12. Aj ja by som sa chcela pripojiť k poďakovi našim tlmočníkom. E, zasadanie pokračuje zajtra 8. septembra od 8. hodine.